Good afternoon, colleagues. Príjemné popoludne. Budeme musieť eh, pokračovať v našej schôdzi teda k dispozícii máte zápisnicu. Ak by ste mali nejaké pripomienky, nie je, k tomu tak, nie je tomu tak, takže zápisnica bude považovaná za schválenú. Máme tu dnes popoludní dve rozpravy. Prvá sa tých